l'ordine del giorno reca la dichiarazione della commissione in materia di norme Teraz máme na programe rokovania ďalší bod a to sú pravidlá pre DPH a zjednodušené jednosprávne miesto pre DPH na digitálne služby, knihy a noviny v EÚ. Za Európsku komisiu dávam slovo komisárovi Ansipu. Mr. President. Pán predseda, vážený poslanci Európskeho parlamentu. Najprv by som chcel vyhlásiť,